návrhy, ktoré predložili kolegovia a kolegyne, požadujú presne takúto dôraznejšiu úlohu Európskeho parlamentu v celom hodnotiacom procese. Pokiaľ ide o všetky pozmeňujúce návrhy, tak treba povedať, že sú tu návrhy, ktoré predložili kolegovia, ako napríklad pani Makovej, Latford a Kirchhoff. Tieto pozmeňujúce návrhy majú ambíciu pridať dve nové kritériá, pokiaľ ide o hodnotenie. Ide o posilnenie nezávislosti a rýchlosť justičných orgánov, pokiaľ ide o boj proti organizovanému zločinu. A chcel by som povedať, aby teda nevznikali nejaké pochybnosti, že súhlasíme s týmito obavami. Avšak otázkou zostáva, či môžeme zavádzať nové kritéria do šengenského aky v rámci takejto iniciatívy. Právny názor, ktorý, ktorý sa opieram ja, je taký, že takéto niečo možné nie je. A preto by sme mali nájsť inú príležitosť na to, aby sme mohli rozšíriť šengenské kritéria v rámci obmedzení, ktoré máme. A môžeme to urobiť tak, že by mali dopad na tie kritéria, ktoré už sú v platnosti. Ale v rámci hodnotiaceho mechanizmu teraz nemôžeme pristupovať k zmenám šengenského aky. A preto by som navrhol kompromisné riešenie, ktoré by zohľadňovalo obavy pani Makovej, pána Kilkorpa a ostatných, ale zároveň za rešpektovania právneho rámca a podmienok, v ktorých sa pohybujeme iniciatíva, ktorou by sme sa mali zaoberať v budúcnosti, to znamená v tom zmysle, aby bolo šengenské aký pozmenené, tak ja som ochotný podpísať spoločne s kolegami a s tými, ktorí to podporujú, také návrhy, ktoré sú v tom duchu, že by sme rozšírili kritériá, ktoré sú obsiahnuté v šengenskom aký. Potom tu ešte máme ďalšie pozmenujúce návrhy. Ide tu o návrhy pani Makovej a ide o úlohu Europolu. Chcem povedať, že sa mi zdá, že predovšetkým v oblasti analýz rizík by tento pozmenujúci návrh mohol byť podporený a mohlo by to nakoniec viesť k tomu, že by sme urobili zmeny vo formulácii, tak, aby sme naplnili tie kritériá, ktoré sú už momentálne vplatné, Čiže ide tu o boj proti obchodu s drogami, ide tu o boj proti obchodu so zbraniami a v tomto ohľade môžeme povedať, že vlastne ide o všetky aktivity, ktoré súvisia s organizovaným zločinom. Avšak chcel by som povedať kolegyne Latfordovej, neviem, či to je, ale pani kolegyňa Weberová je to určite odovzdá, že v jednom z mojich pozmeňujúcich návrhov som už vlastne zabezpečil pozíciu tak e, pokiaľ vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu ako aj k Írsku, aby tieto dve krajiny si mohli zachovať svoje čiastočné zapojenie do Schengenu a takto by sa nám mohlo podariť dosiahnuť kompromis. Nemám problém s tým, že by sme akceptovali predložené návrhy, ktoré predložili kolegovia Marinoško, Enčiu, Nedelčeva a pani Kinga Pokiaľ ide o návrhy skupiny GUE, tak by som rád vymenil názory s autormi, aby sme pochopili ciele týchto návrhov a aby sme si jednoducho pozreli to, čo je možné prijať z týchto návrhov. Obávam sa, že nebudeme môcť prijať návrh pána kolegu Lambrinidis chcel by som poprosiť aj pána predsedu, pána Aguilera, aby jednoducho zobral do úvahy to, že by sme sa mali so žiadosťou obrátiť na právnu službu parlamente, tak aby naše právne služby mali príležitosť vyjadriť sa, pokiaľ ide o otázku výberu právneho základu, pretože v súčasnosti tu ide o boj medzi dvomi právnymi službami. Máme tu právnu službu komisie, ktorá podporuje že by sme tam mali zachovať pôvodný právny návrh. To sa mi pozdáva, ale potom tu je ešte ďalšia iniciatíva, to s tým súvisí. Máme tu celú e, veľký počet členských štátov, práve preto, že majú stanovisko právnej služby rady. E, zasa sú iného názoru, takže zdá sa, že tu je nejaký boj, rozkol pokiaľ ide o právnu interpretáciu a preto by sme sa mali obrátiť na našu vlastnú právnu službu, ako to vníma ona. A ako to teda vidí v kontexte s právnym názorom rady. Či teda právny názor rady je opodstatnený alebo nie. To je z mojej strany formou úvodu všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je tu viacero otázok, ktoré musia byť objasnené vo vzťahu k právnym službám. Teraz sa obrátim na predsedníctvo pani Husár a potom požiadam o slovo komisiu. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Maďarské predsedníctvo si by chcelo informovať parlament Pán predseda hovorí, že nemá pretlmočenie. Máme z maďarčiny tlmočenie? Portugalská kabinka mi hovorí, že nemajú tlmočenie z... Zdá sa, že tu je technický problém, ale už je to vyriešené. Remélem, hogy a probléma elhárult. Köszönöm szépen elnök asszonynak a szót. Tehát Ďakujem pekne, takže zdá sa, že tento technický problém už sa vyriešil. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som informovať parlament v mene rady, pokiaľ ide o stav z tejto záležitosti. Ide o veľmi dôležitú tému a pokiaľ ide o vyhodnocovanie hodnotiacieho mechanizmu a vyhodnocovanie jeho účinnosti, maďarské predsedníctvo si z tohoto urobilo jednu zo svojich priorít. My súhlasíme s pánom Kojom, keď hovorí, že sankcie by mali byť efektívnejšie voči tým, ktorí nedodržujú šengenské aky, tak ako sa má. A komisia bude musieť zohrávať prísnejšiu úlohu, to nikto na rade nepopiera. A Chceme jednoducho lepší postup v tejto oblasti na to, aby sme vyriešili určité nedostatky. Požaduje sa tu vyváženejšia distribúcia práce medzi medzi jednotlivými členskými štátmi a komisiou. Chcel by, chcela by som uistiť poslancov a poslankyne tohto parlamentu, že hoci výber právneho základu bude mať dopad na ten proces, ale rada je istá v tom, že bude očakávať participáciu aj parlamentu, odhľadnúť od toho, akýkoľvek už teda bude ten právny základ pre tento postup. V rámci rady máme väčšinu členských štátov, a to je znovu informácia, ktorá, e, ktorú podporuje aj výklad právnej služby, že hodnotenie šengenského aky nevypadne z pôvodného aky pôvodne paďarské predsedníctvo takýto výklad, právny výklad a interpretáciu podporilo a predsedníctvo sa domnieva, že nie je žiadna potreba na to, aby sme, po, aby sme diskutovali o tomto návrhu detaľnejšie, pretože výsledok je závislý vo veľkej miere od politickej diskusie v rámci rady, pokiaľ ide o budúcnosť šengenského režimu. Čiže ako to bude vyzerať ďalej, to celé závisí od politickej diskusie, po ktorej uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Takže je isté, že hodnotiaci systém bude musieť byť posilnený a opatrenia v budúcnosti budú závisieť od strategických rozhodnutí, na ktorých sa dohodneme. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Husárová. Teraz za stranu komisie sa vyjadrí Monika Mosamerová. Ďakujem pekne. Máme tu veľa zaujímavých myšlienok, ktoré sú predložené v týchto pozmeňujúcich návrhoch a vo všeobecnosti by som sa chcela vyjadriť jednotlivým kategóriám týchto pozmeňujúcich návrhov. Pokiaľ ide technické adaptácie vo vzťahu ku komitológii, to je samozrejme, ale potom takisto pozmeňujúce návrhy, ktoré sa vzťahujú na lepšie, na lepšie fungovanie týmu expertov a e, participácie členských štátov. To sa takisto uberá týmto smerom. Pokiaľ ide o participáciu iných orgánov Európskej únie. Spravodajca na to takisto poukázal. Je tu Europol napríklad, samozrejme, je tu priestor na to, aby sme e, umožnili participáciu tohto orgánu. Ale vždy sa musíme pozrieť na mandát, ak to chceme hodnotiť v takomto kontexte. Čiže ak chce, či to spadá do mandátu týchto organizácií na to, aby sme to mohli potom adekvátne vyhodnotiť. že do akej miery môžeme počítať s podporou jednotlivých agentúr. Máme tu viaceré pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú toho, že by sa mala byť posilnená úloha participácie Európskeho parlamentu. Parlament treba viac informovať aspoň to požadujú pozmeňujúce návrhy, niektoré zachádzajú dosť ďaleko, pokiaľ ide o každodennú prácu šengenského, vyhodnocovania šengenského systému. Neviem, či chcete vidieť všetky odpovede na jednotlivé dotazníky ohľadne implementácie akčného plánu. Myslím si, že to by bolo príliš veľa, ak zohľadíme vašu inštitucionálnu úlohu mm, nie som si celkom istá, či chcete mať všetky tieto informácie, či chcete participovať až tak detailne. Sú tu určité otvorené otázky, ktoré zasa závisia od politických rozhodnutí, ktoré ešte doteraz nepoznáme. Ide tu napríklad o uplatnenie sankcií 4. maja bolo prijaté vyhlásenie komisie, či budeme môcť znovu zaviesť kontroly na hraniciach vo výnimočných prípadoch. To, je takisto pred, to bude predmetom diskusí na Európskej, Európskej rady a uvidíme, ako sa tam rozhodnú. A potom druhá časť toho mandátu. Pán Koeliu spomínal, že by sme nemali vytvárať nejaké dvojité štandardy. Počítame tu v tom návrhu s možnosťou využívania e, na usmernení v rámci prvého toho mandátu, pokiaľ ide o kontroly na hraniciach, ale do akej miery to bude zapraté alebo zapracované do toho mandátu, tak to uvidíme. A pokiaľ ide o rozšírenie pôsobnosti alebo právomoci, tam sa pridám k tomu, čo povedal aj pán Koeliu musíme dávať skutočne pozor, aký je vlastne základ, ktorý budeme hodnotiť, či tu ide o šengenské aky alebo niečo iné, ako chceme hodnotiť implementáciu tohto a aký musíme byť pozorní, pokiaľ ide o tie kritériá, ktoré chceme pri toto hodnotenie uplatniť. Čiže aj tu počítam s tým, že budeme potrebovať ešte detálnejšie diskusie a rozpravy. A pokiaľ ide o rozšírenie na Anglicko, teda Veľkú Britániu a Írsko, tak z predchádzajúcich stretnutí som vyrozumela, že určité vyčlenenie, respektíve nepokrytie Spojeného kráľovstva bolo mm, výsledkom týchto rozhovorov, ale Zároveň sa však povedalo, že tieto dve krajiny by nemali nejako sa vyhnúť takémuto hodnotiacemu procesu, takže pravdepodobne by sme sa mohli pozrieť aj na to, ako by sme naložili s touto osobitnou záležitosťou. Ďakujem pekne. Tak môžeme otvoriť rozpravu. Mám na zozname prihlásených rečníkov piatich kolegov, ktorí sa prihlásili o slovo. Pán Andrew, pani Danoka, pani Weberová, pani Nedelčeva, pani Makovej. Áno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 že väčšina pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, pozitívne prispievajú k vylepšovaniu mechanizmu hodnotenia a chcel by som spomenúť e, viaceré dôležité otázky. E, poprvé transparentnosť. Ak si zohľadníme aj e, negatívne skúsenosti z minulosti, tak myslím si, že transparentnosť a účasť Európskeho parlamentu vo všetkých fázach vyhodnocovania sú naozaj prioritami. A práve prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené, si myslím, že bol dosiahnutý pokrok v, tomto, v tejto oblasti, ale mm, samozrejme treba, treba si ešte počkať, či aj rada bude takáto transparentná e, voči Európskemu parlamentu. Potom pokiaľ ide o zaangažovanie Európskej agentúry Európskeho parlamentu do návštev, ktoré, boli, e, ktoré sa organizujú, myslím si, že treba to podporiť Poprvé teda účasť Europolu, Frontexu a všetkých ďalších agentúr. Zohľadňujúc našu skúsenosť, ja spoločne s kolegom Karlosom a ďalšími kolegami z nášho výboru sme na návštevách, ktoré boli zorganizované e, v Rumunsku a Bulharsku na sklade na tých našich skúseností si myslíme, že by bolo dobre zaangažovať aj Európsky parlament do týchto návštev. Pokiaľ ide o e, rizikové analýzy, tak pozmeňovacie návrhy, ktoré boli predložené v tomto zmysle, tak tam myslím si, že najlepšia možnosť by bola, že jediné, jedinú analýzu rizika vykonáva e, Frontex, ale zároveň, že by sa zohľadnili aj odporúčania, ktoré pripravujú iné agentúry, napríklad pre základné práva, pre ochranu údajov a tak ďalej. Možnosť to, že sme mali odlišné analýzy rizika zo strany odlišných agentúr, to asi by nebolo dobré riešenie, akorát by to e, veci zbytočne e, miatlo. A potom je tu ďalšia vec, o ktorej chcem hovoriť. Sú tu zavedené viaceré nové veci, kritéria dodatočného vyhodnocovania, metódy podpory a všetci súhlasíme s tým, že a vzájomná dôvera medzi členskými štátmi je základným princípom pre Európsku úniu, najmä v rámci šengenského priestoru. Ale myslím si, že by tu mohol vzniknúť istý zmetok, ak e, takéto nové podporné opatrenia sem zavedieme medzi hodnotiace kritéria. Najmä preto, že v súčasnosti už existujú špecifické normy e, hodnotenia korupcie, organizovaného zločinu, a tak ďalej. s tými už eh, vlastne rátame v našom eh, európskom práve, takže nad týmto by sme sa ešte mali eh, zamyslieť. Môžeme sem zahrnúť nejaké dodatočné kritéria, ale myslím si, že forma, navrhovaná forma, úprimne povedané, nie je najlepšia a že tieto opatrenia, ak sa nakoniec zavedú, by podľa mňa mali byť lepšie definované podľa konkrétnych, jasných, transparentných a objektívnych kritérií. Je tu pozmeňovací návrh. Takisto zo strany Carlosa, kde je odkaz, jasný odkaz práve na Rumunsko a Bulharsko. A vytvára to opäť e, akýsi dvojitý meter, takže chcel by som požiadať o e, také kompromisné riešenie, ktoré by tento odkaz, alebo tieto odkazy dali sa preč, pretože podľa mňa tam nemajú čo robiť. Potom pokiaľ ide o mechanizmus sankcií Myslím si, že všetci súhlasíme s tým, že hlavná priorita je mať podporné opatrenia pre členské štáty, ktoré majú problémy, ktoré majú nejaké nedostatky. Ak tieto nedostatky e, pretrvávajú, tak potrebujeme istý systém progresívnych sankcií, ktoré e, nakoniec e, vlastne vedú až v tej poslednej fáze k znovu zavedeniu e, hraničných kontrol, tak ako to pán spravodajca navrhol. Veľmi pozorne treba sledovať definíciu situácie a aplikovanie tohto, e, tejto maximálnej sankcie, teda napríklad v nejakých extrémnych výmočných situáciách, ktoré sa v niektorých pozmeňovacích návrhoch navrhujú a ktoré by mali byť lepšie definované. Nemôžeme akceptovať e, výnimky z uplatňovania aký komunotér, pretože to je Eh, otázka ochrany šengenského eh, šengenského priestoru. Ďakujem ďalej pani Zdanoka. Ždanoka. Course, all... Ďakujem pekne. Chcem poďakovať pánovi Kojovi nielen za túto správu, ale za celkové jeho stanovisko voči rade a za to, že vždy bojuje za práva parlamentu E, byť plne e, informovaný, aby bol parlament plne informovaný v tomto procese. Pokiaľ ide túto konkrétnu správu, sú tu myšlienky spravodajca, s ktorými, súhla, spravodajca, s ktorými súhlasíme. E, rovnaký postup vyhodnocovania by mal byť vytvorený aj predstupom, aj po vstupe do Schengenu. Potom mal by tu byť, malo by tu byť silnejšie zdôrazňovanie pravidel ochrany údajov. Samozrejme podporujeme technické pozmeňovacie návrhy, ako napríklad odkaz na nové pravidla komitológie. Potom, pokiaľ ide o ďalšie pozmeňovacie návrhy, mohli by sme podporiť aj mnohé ďalšie, ale potrebovali by sme ich ešte vyjasniť. Naša prvá otázka. Kto by sa mal zúčastňovať na tých eh, neoznámených eh, návštevách eh, v teréne, aby teda si overoval, aby sa overovalo eh, fungovanie tohto systému. Majú to byť iba zastupcovia komisie alebo aj delegáti členských štátov. Ja si myslím, že členské štáty by tam mali byť zaangažované, pretože šengenský priestor vychádza z, z vzájomnej dôvery, ale potom ako môžeme zaručiť dôvernosť takýchto e, návštev a musia byť dôverné a nesmie, nesmie sa, nesmú sa dopredu pretradiť, ak majú byť naozaj efektívne. Druhá otázka. Tie kritéria, ktoré plne nesúvisia so šengenským aký, ako napríklad e, miera organizovaného zločinu, korupcia a tak ďalej, či teda tieto kritéria tiež majú byť zahrnuté za do toho hodnotenia. na základe našich skúseností s Bulharskom a Rumunskom vieme, že viaceré členské štáty o takýchto kritériách e, vlastne hovoria, odkazujú na ne, ale nie je na to že ten právny základ. My rozumieme obávam týchto členských štátov, sú legitimné, teda pokiaľ ide o situáciu na vonkajších hraniciach, ale najprv treba mať jasný e, predpovedateľný mechanizmus na nejaké vyhodnotenie akýchkoľvek nových kritérií. Po tretie, či znovu zavedenie kontrol na hraniciach by eh, ma, eh, mala byť nejakým spôsobom považované za porušenie novo vytvorených eh, kritérií. Opäť potrebujeme tu transparentný systém. Aké problémy by mohli viesť k takémuto znovu zavedeniu? Z akých dôvodov by teda sa mohlo vykonať? Na aký dlhý čas takéto kontroly budú znovu zavedené? Aký postup sa pritom má e, používať? pri takomto znovu zavedení a zase pri jeho zrušení. To všetko sú naše otázky. A potom máme nie otázku, ale vyhlásenie. V našej skupine sme presvedčení, že iba reálne rizika môžu byť dôvodom pre znovu zavedenie e, kontroly na hraniciach a to iba ako e, posledné riešenie. To musia byť veľmi konkrétne rizika alebo hrozby, nie iba nejaké teoretické a myslíme si, že počet e, migrantov alebo počet žiadateľov o azyl to nie je e, riziko, to nie je hrozba. Skorumpovaní e, úradníci alebo, alebo teda policajné a iné zložky, ktoré aký ignorujú, to je naozaj hrozba. Na záver chcem povedať, že dúfam, že čoskoro spravodajca pripravia aj nejaké kompromisné návrhy a tie e, snáď zohľadnia aj naše otázky a naše žiadosti o vyjasnenie. Dúfame, že naša spolupráca bude úspešná a že vám budeme e, môcť dať e, silný mandát do rokovaní e, z radou. Pani Weber teraz, ďakujem pekne. Pani Čajová spravodajkynia Latford tu bohužiaľ nie je, pretože sa už musela vrátiť do Londýna čiže vystúpim v jej mene a vlastne aj vo svojom vlastnom. Teraz je veľmi zaujímavý moment, ako hovorí čínske e, porekadlo, je dobre žiť v zaujímavých časoch, ale niekedy sú tie časy až príliš zaujímavé, by som povedala. E, Takže to platí teraz aj pre ten Schengen. Teší ma, že správodajcom v tejto veci je pán Kojo, lebo ja mu dôverujem, viem, ako e, pracuje, viem, ako rokuje a myslím si, že, že je to človek na správnom mieste. My chceme dosiahnuť to, že Schengen E, sa nám podarí ochrániť a obohatiť, pretože Schengen je taká dôležitá súčasť Európskej únie, aj našich občanov, aj našich firiem. A netreba Schengen komplikovať e, nejakými vecami, ktoré v skutočnosti rozrieďujú jeho silu. Čiže e, čo chceme s týmto vyhodnocovacím mechanizmom dosiahnuť? chceme dosiahnuť taký pokrok, aby vlastne sa nám podarilo na 100% zabezpečiť a ochrániť, obhajiť to, čo už sa nám podarilo raz v rámci Schengenu vytvoriť. Netreba vymýšľať nejaké nové mechanizmy. Dúfam, že komisia nebude niečo nové tam e, moc e, vymýšľať. My v parlamente pracujeme na tomto mechanizme hodnotenia. Pracujeme aj na tom e, pohraničnom kóde a to by malo stačiť. Treba pokryť iba to, čo naozaj je potrebné. Pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré viacerí kolegovia predložili, Sara tiež e, nejaké predložila, ale ja osobne si myslím, že počas rokovania kompromisných pozmeňovacích návrhoch možno ešte niečo zmeníme, hoci e, tú vecnú stránku je pozmeňovacieho návrhu, ktorý sa týka e, možno e, boja proti korupcii a teda otázok súdnictva, ale nebude tam možno odkaz na konkrétnu krajinu, pretože o to nejde, o konkrétnu krajinu, a hlavne nie je to ani veľmi spravodlivé. Takže tá vecná stránka sa tam môže zachovať bez toho, aby sme konkrétne e, spomínali proste konkrétne rozhodnutia. Potom otázka toho, ako sa bude hodnotiť. Viaceré pozmeňovacie návrhy majú za cieľ zaangažovanie iných inštitúcií, v prvom rade Europolu. Aký tu je problém? Ako ich chceme zaangažovať? Podľa nás pôvodný text komisie, teda že komisia môže vyžiadať si alebo vyzvať E, Frontex, Europol, Eurojust a ďalšie relevantné orgány, aby vymenovali e, delegátov, ktorí sa zúčastnia, tak to, to, to by podľa mňa malo stačiť a teda konať, aby títo ľudia mohli v rámci svojho mandátu. To by malo stačiť a žiaden ďalší mechanizmus tomu by sme nemali potrebovať. Práve naopak by to mohlo zbytočne zbyrokratizovať celý tento e, mechanizmus vyhodnocovania. My chceme mať efektívny a jednoduchý mechanizmus, ktorý môže fungovať a ktorý ukáže, že robíme to, čo je našou povinnosťou, aby šengenská dohoda bola ešte efektívnejšia, než tomu bolo doteraz. Ostatné pozmeňovacie návrhy budeme rokovať so spravodajcami. Ďakujem pekne. Carlos, vidíte, všetci súhlasíme s Renáte, že vy ste naozaj človekom na, právnom, na správnom mieste. Pani Nedelčeva. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. takže sa chcem poďakovať pánovi Kojovi za túto správu, ktorá je veľmi dobre vyargumentovaná. všetci súhlasíme, že šengenské aky a diskusia k tomuto problému je naozaj veľmi vhodná momentálne, pretože treba obhajovať jednu z hlavných, jeden z hlavných úspechov EÚ a to je sloboda pohybu. Spravodaj sa veľmi dobre ukazuje našu ambíciu e, tento e, cieľ obhajiť a neustupovať a nevrácať sa niekam e, dosadu, naopak obhájiť voľný pohyb v Európe. A práve preto chcem mm, požiadať o posilnenie úlohy Európskeho parlamentu, pretože to bude tá skutočná záruka väčšej transparentnosti a, a väčšej aj zaangažovanosti do strany našich občanov podpora členských štátov, ktoré majú problémy s aplikáciou šengenského AKI je veľmi e, dôležitá a práve teraz e, vhodná. A to umožní e, členským štátom zúčastniť e, sa alebo, alebo, alebo tým, ktoré participujú na šengenskom priestore, aby splnili svoje podmienky. Chcem sa e, venovať trom konkrétnym e, témam a veľmi ma teší, že e, už aj v správe pána Koja e, sa spomínajú. Takže poprvé to sú tie návštevy, verifikácie e, pred, počas aj po. Každý členský štát má povinnosť rešpektovať tie isté normy a každý štát musí, e, musí s ním zaobchádzať rovnakým spôsobom. Pokiaľ ide o e, tie overovania, tie musia vykonávať, tie sa musia vykonávať nestranným spôsobom a rovnako pre všetkých. Teda riziko, tie hrozby musia byť reálne a nemôžu vychádzať iba z nejakých, e, z nejakých teórií alebo z nejakých hypotéz, ale práve naopak zo skutočných faktov. A to e, je niečo, čo by mohlo zvýšiť legitimnosť takéhoto šengenského mechanizmu. V rámci týchto verifikácií, podobne ako to už zaznelo, je účasť jednotlivých agentúr, e, potrebné veľmi dobre definovať. Čo to znamená? Istý zoznam agentúr, e, Europol, Eurojust a tak ďalej, agentúry, ktoré, sú, ktoré majú právo moci na to, ktoré sú schopné tam vyslať istých expertov a majú mať e, veľmi dobre nadefinovaný e, mandát. A takým spôsobom sa vyhneme nejakej duplicite a takisto sa to sa nám podarí tým spôsobom vyhnúť nejakým iným negatívnym dôsledkom pre niektoré členské štáty. Myslím si, že programy, ktoré členské štáty majú e, po tej verifikácii e, predložiť, by mali byť koordinované. Správa komisie sa môže týkať viac ako jedného členského štátu, môže sa týkať napríklad celej spoločnej hranice a E, napríklad plány jednotlivých súdiacich členských štátov by mali byť skoordinované a tým pánom tieto krajiny môžu e, spoločne reagovať a efektívnejším spôsobom konať. Potom ešte mám ešte e, jednu otázku, pokiaľ ide pozmeňovací návrh 87 e, pána spravodajcu, to e, sa týka tých sankcií a možností znovu zavedenia kontrol e, čiastočných alebo úplných, pokiaľ ide o vnútornú hranicu. Chcela by som poprosiť pána spravodajcu, aby mi vysvetlil, čo presne znamená čiastočná kontrola, e, pokiaľ ide o vnútorné hranice. Aké sú podmienky, tie mimoredné podmienky, ktoré podmienky, ktoré môžu zdôvodniť alebo odôvodniť takéto znovu zavedenie kontrol a čo nám umožní naozaj byť si istý, že tá maximálna lehota 6 mesiacov na znovu zavedenie týchto kontrol e, nebude nejakým spôsobom zneužívaná a ešte predlžovaná. Ďakujem pekne, pani Nadelčová, pani Makovej ďalej. Uh, uh, Ďakujem pekne. Budem stručná. Mám pár pozmeňovacích návrhov. Napríklad boj proti e, korupcii, e, proti organizovanému zločinu. To je ako nejaké dodatočné opatrenie, sprievodné opatrenie, pokiaľ ide o vyhodnocovací mechanizmus na e, overovanie uplatňovania šengenského aký a k tomu sa práve chcem vyjadriť. Vzájomná dôvera, to všetci vieme, je základom Európskej únie. A je aj základom fungovania šengenského priestoru. Dôvera, integrita, boj proti korupcii, to navzájom súvisí. Budem úradníkovi z druhej krajiny dôverovať, ak viem, a mám na to dôvod, alebo verím teda, a máme to dôvod, že daná osoba nie je skorumpovaná. A tieto pozmeňovacie návrhy sa týkajú všetkých e, členských e, štátov. Keď sa pozrite na čísla, tak e, uvidíte, že korupcia je vo viacerých štátoch, nie iba, nie iba v tých možno spomínaných som presvedčený, že to je stanovisko nielen rumúnskych občanov, hovorím to preto, že som z Rumúnska, ale aj európskych občanov. Pokiaľ teda ide o boj proti korupcii, pokiaľ ide o dôveru v šengenskom priestore. Ďalšia vec. Povedám si, že minulý týždeň e, komisia e, prijala oznamenia o boji proti korupcii. Tam sa poprvýkrát hovorí o európskej politike e, v boji proti korupcii. Znamená to, že komisia uznáva, že korupcia je problémom na celoeurópskej úrovni. A keď sa na to pozrieme, na toto oznámenie o boji proti korupcii, tak uvidíte, že náklady, alebo ktoré, e, tie straty, ktoré korupcia nám prináša, je okolo 120 miliard eur ročne. Plus samozrejme e, to súvisí aj s verejnou mienkou. 4 z 5 občanov si myslia, že korupcia je veľký problém. A potom článok 83 zmluvy, ten hovorí, že korupcia je závažný trestný čin. A v takomto prípade závažného trestného činu môže Európska únia príjmať opatrenia záväzné. Chcem sa ešte vrátiť k pozmeňovaciemu návrhu napríklad 1, teda k úvodnému ustanoveniu 1, pardon, Vzájomná dôvera medzi členskými štátmi je základom šengenského priestoru. Okrem iných kritérií je tu ochrana údajov, teda spolupráca medzi takýmito orgánmi, spolupráca v, súdno, v súdnictve e, a, a takáto súdnická spolupráca, tá sa týka aj korupcie a organizovaného zločinu. Opäť v 83. je to definované ako cezhraničné zločiny. Ďakujem, pán Jelčev. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja možno niektorých kolegov prekvapím, ale chcel by som pripomenúť prípad Albánska. E, deň pred e, liberalizáciou vízového režimu. E, viete, že tu bol veľký strach, že zrazu Albanci sem prídu, ale to sa vôbec nestalo. Bol tam veľký problém vo vnútornej politike v Albánsku a napriek tomu nedošlo k nejakým migračným tokom takýmto enormným, ako sa očakávalo. Totiž to... Tak to bolo. Albánci neprišli zrazu všetci do Európy. Jednoducho eh, v Albánsku eh, hospodársky rozvoj je relatívne stabilný a vidíte všetky tie obavy, tá panika, Eh, ten strach, že zrazu Albánci zaplavia Európu, celé sa to ukázalo byť neodôvodnené. A keď zohľadíme aj najnovší eh, vývoj v šengenskom priestore, tak eh, zopakujem, ale pripomeniem, že takéto paniky dosť častokrát tu mm, sa vyskytujú. A myslím si, že aj keď teda sme gratulovali a pogratulovali pánovi Kojovi k jeho správe v zásade, tak e, myslím si, že by mal dokonca dostať možno aj nejakú cenu za to, že obhajoval taký chladnokrvný a pokojný e, prístup, nehysterický prístup k tejto veci. Netreba sa hneď obávať nejakej katastrofy len za to, že Bulharsko alebo Rumunsko vstúpia do šengenského priestoru. Tým skôr, že v posledných dňoch sme e, tu hovorili aj o opatreniach, ktoré rozhodne budú veľmi efektívne a veľmi užitočné. Ja teda e, si myslím, že Európsky parlament by mal byť informovaný aj komisiou, aj radou a takisto aj jednotlivými agentúrami, ako napríklad Eurojus alebo Europol, e, primeraným spôsobom, e, kompletným spôsobom, vyváženým spôsobom a, a non-stop pretože takýmto spôsobom sa vyhneme prípadným špekuláciám. V správe e, Europolu, v poslednej správe Europolu sú e, spomenuté viaceré e, zvláštne konštatovania, pokiaľ ide o Bulharsko alebo Rumunsko, ktoré vôbec nevychádzajú z konkrétnych štatistických údajov alebo z nejakých štúdií, respektíve tam sa hovorí, že takéto štúdie možno sú, ale sa nespomínajú, ktoré to sú E, napríklad máme tu jedno veľké mesto pri Čiernom e, mori a tam sa píše, že to je nový, ako keby no, nová vstupná brána pre americký kokain, vstupná brána do Európy. To tam je napísané, ale aká je skutočnosť? E, e je tam istý trojuholník medzi Bulhorskom, Bulharskom, Rumunskom a Ukrajinou, takže treba, tá situácia vyzerá trochu ináč, ako je to tam napísané. Čiže treba vychádzať vždy zo skutočnosti a myslím si, že Európsky parlament by mal byť informovaný detálne a mal by veľmi citlivo e, zohľadňovať, majú možno také nejaké antény v úvodzovkách, e, pokiaľ ide o všetky veci, ktoré súvisia so šengenským priestorom. Častokrát správy Eurojustu, Europolu alebo Frontexu sú napísané takým eh, jazykom, ktorý je veľmi technický, veľmi profesionálny a nie je náročné eh, v tomto štýle písania, eh, alebo za ním vidieť istý, istý taký korporatistický spôsob uvažovania. To sú ľudia, možno ktorí sú solidárni s niektorými kolegami z iných krajín, alebo naopak sú, nimi, sú s nimi sklamaní. Ale ako ináč vysvetlíme, že, e, navš- že kolegovia e, z Frontexu alebo z Europolu e, prídu do Bulharska, že akože tie návštevy sú také pozitívne, sa tam vymieňajú darčeky, všetko je fajn, ale potom, keď rada ministrov, tak zrazu zaznievajú e, veľmi kritické vyjadrenia voči jednej aj druhej krajiny, e, krajine. Takže my si myslíme, že e, by sme mali byť e, veľmi, veľmi citliví, pokiaľ ide o túto otázku a nemali by sme vychádzať z nejakých subjektívnych pocitov, pretože to je veľmi nebezpečné. Ešte pán Mariensko, potom pán správodajca, nech sa páči. Mulțumesc. Spațiul Schengen nu are în acest moment Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Schengenský priestor nemá nejaký urgentný mechanizmus ktorý sa spúšťa v prípade, keď členský štát nesplňa, nesplňa kritéria. A myslím si, že to je problém, ktorý ovplyvňuje aj dôveryhodnosť Schengenu. Z tomu zavedenie e, hraničných kontrol, pohraničných kontrol, to je rozhodnutie, ktoré môže momentálne prijať akýkoľvek štát bez toho, aby ho musela Európska únia schváľovať. A práve preto potrebujeme komunitárny nástroj na znovu zavedenie E, pohraničných kontrol v takýchto výnimočných situáciách. Znovu zavedenie takýchto kontrol by e, malo vždy byť až posledným možným riešením, až poslednou možnou sankciou a vždy iba prostredníctvom pomoci, ktorú poskytneme danému alebo ponúkneme danej e, členskej krajine, pokiaľ teda 6 mesiacov nedokáže tento problém vyriešiť. Rozhodnutie, pokiaľ ide o znovu zavedenie kontrol, e, by malo byť prijaté radou na základe návrhu komisie a s kvalifikovanou väčšinou. E, úloha komisie je veľmi dôležitá pri koordinácii e, vyhodnocovacích programov. Tieto by mali byť vyhodnocované spoločne s expertmi členských štátov a takisto zástupcami Európskeho parlamentu treba vytvoriť opatrenia, isté kompetenčné opatrenia finančného charakteru na pomoc tým členským štátom, ktoré sú e, zasiahnuté znovu zavedením poraničných kontrol. A potom pokiaľ ide o rozšírenie rozsahu mm, uplatňovania takýchto kontrol, to je možné spraviť, ale tie kritérie najprv treba zaviesť do šengenského AKI. Ďakujem pekne, pán spravodajca e, Kojo môže zhrnúť e, správu, teda rozpravu. Thank you very much. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Sú tu spoločné obavy, transparentnosť, ochrana údajov, lepšie zapojenie Európskeho parlamentu. Všetky tieto otázky sa e, na všet, odpovedia na všetky tieto otázky sa zhodujeme. Po druhé, obsah, jadro problému, východisko je to isté pre všetkých. Naše východisko bolo pripustiť, že súčasný systém, súčasný mechanizmus vyhodnocovania Schengenu dobre nefunguje. A nefunguje dobre preto, lebo keď jeden štát analizuje druhý, to malo za následok, že jeden štát obvinuje druhý členský štát z toho, že kritéria e, sú nevhodné, práve vo chvíli, keď bolo na ich základe treba analyzovať. V tom dôsledku sa nevyvodzovali žiadne konzekvencie a súčasný systém vyhodnocovania Schengenu nefungoval dobre s výnimkou toho, keď sa hodnotili kandidátske krajiny. Vo výbore LIBE sme veľmi často sa zhodli na jadre veci, ale nezhodli sme sa na tom, na akej úrovni sa majú posudzovať členské štáty EÚ a na akej úrovni kandidáti do Schengenu. Preto si myslím, že potrebujeme naozajstný, skutočne celoeurópsky systém hodnotenia, kedy by mala viesť toto hodnotenie Európska komisia. Kolegovia eh, poslanci o tom už hovorili. Hovoríme tu o vzájomnej dôvere. Členské štáty a ich odborníci by samozrejme mali byť zapojení do takéhoto hodnotenia a výsledkami takéhoto systému by e, boli celoeurópske hodnotenia so zapojeniami členských štátov. Ak by sme takto vytvorili systém, myslím si, že by sme e, vytvorili dobrý evaluačný mechanizmus. Niektorí kolegovia hovorili o nových kritériách a ja som už hovoril z tohto miesta predtým, že som náchylný načúvať obavám z korupcie a organizovaného zločinu a myslím si, že by sme sa mohli dopracovať ku kompromisu, že referenčný rámec vyhodnocovania by naozaj mal zohľadniť aj organizovaný zločin, pokiaľ by mal dopad na existujúce šengenské aky. Ale v tomto právnom texte nemôžeme už ísť ďalej za túto hranicu, pretože nemáme právny základ na takéto konštatovania. Ďalšia vec je rozhodnúť sa, či v právnom základe šengenského EKI tkvie rozširovanie EKI. A ja som ochotný každý taký návrh odradiť kolegov od akéhokoľvek takéhoto návrhu, pretože právne nástroje, ktoré máme v rukách, nám neumožňujú niečo takéto. Môžeme iba urobiť odvolávku na organizovaný zločin, na korupciu, vtedy, keď hovoríme o aplikácii existujúceho šengenského aky. Buďme úprimní. Máme také oblasti šengenského aky, kde sa rieši organizovaný zločin, pašovanie drog, korupcia, gangy. Takže na niektoré oblasti Schengenu sa už teraz môžeme spoľahnúť, že sa tam veci riešia. Čo sa týka pozmiecich návrhov Moniky Makovej, Sarah Lutfordovej a Timothyho Kirkopa, by sme mohli nájsť akýsi kompromis, akési prvé kroky, ktorými by sme korupciu a organizovaný zločin ako odvolávku zapracovali do právneho e, textu, do znenia tohto textu o šengenskom aký a potom in, v inom texte by sme mohli e, sformulovať rozšírenie šengenského aky zavedením nových kritérií. Napokon, prepačte, ospravedlňuje sa rečník, Maria. Keď hovorím o čiastkových kontrolách mám na mysli taký vyhodnocovací mechanizmus, ktorý by bol špecificky pre nejakú konkrétnu krajinu, konkrétny štát, nie v všetkých hraniciach EÚ. Napríklad istý úsek, hraničný úsek alebo istý typ hranice. Napríklad môže existovať štát, ktorý má problém len na e, námornej svojej hranici medzi pevninou a morom alebo inom definovateľnom úseku a môže byť štát, ktorý má veľmi dobrú kontrolu na hraniciach pozemných, pevninských, ale nemá dobre ošetrené svoje hranice, kde je hranicou morské pobrežie. Treba sa zamerať adresne na problém tam, kde naozaj je a tieto čiastkové kontroly by sa mali nastoliť tam, kde ten problém naozaj je a nie všade celoplošne. A napokon problémom je znovu zavedenie hraničných kontrol. Budem hovoriť otvorene. Pokúšame sa vybudovať dobrý vyhodnocovací mechanizmus. Celoeurópsky, s celoeurópskym prístupom, kedy by na čele bola Európska komisia, kedy by členské štáty boli zaangažované, zapojené do neho a transparentní. Čo sa stane, keď identifikujeme nejaký problém? Podľa mňa pozmeňujúcom návrhu, ktorý som predložil. Keď takýto problém nájdeme, mali by sme sa ho pokúsiť vyriešiť. A prvá reakcia by mala byť pomôcť e, predmetnému členskému štátu daný problém vyriešiť Frontexom, európskymi nástrojmi, inštrumentáriom, ktoré máme k dispozícii. Nech členský štát si problém vyrieši. Ale čo budeme robiť, ak ten problém zostane? Nevyrieši sa zatvoríme. Zatvoríme oči a budeme sa tváriť, že problém neexistuje, pretože potom bude bezpečnostný problém, ktorý už ovplyvní celú šengenskú zónu. Nedramatizujme veci. Práve teraz každý členský štát, každý jeden členský štát si môžu dovoliť znovu zaviesť pohraničné kontroly, každý jeden na každej svojej hranici. Ale čo žiadame my, je kolektívne rozhodnutie. Ak jeden jediný členský štát sa rozhodne opätovne zaviesť pohraničné kontroly, prečo všetci ostatní, celá Európa, sa nemôžu rozhodnúť podobne, veď my sme partnery. A ak sa jeden z partnerov bojí, že hranica nie je bezpečná a zatvorí iba túto jednu hranicu, tak to nestačí na vyriešenie celého problému. Frontex nestačí. Európske nástroje nestačia na to, aby sa mohlo pomôcť členským štátom vyriešiť komplexnejší problém. Pre, práve preto by sme sa mali rozhodnúť prijať iné rozhodnutie, a to je opätovné nastolenie pohraničných kontrol, pretože Európa sa musí spolahnúť, že celá externá hranica EÚ je dobre zabezpečená. Celá. Myslím si, že takéto čosi by bolo naozaj až posledným útočišťom, posledným východiskom zo zlej situácie. Nemalo by sa to používať ako zbraň, ktorou by sa mali odvracať nejaké čiastkové problémy. A Takýto proces by mal byť pod demokratickou kontrolou, pod rozhodnutiami rady, pod návrhmi komisie, pod, mal by podliehať radám e, parlamentu a všetkým ďalším európskym inštitúciám a ich de- demokratickej kontrole. Podľa mňa, keď nebudeme úspešní, keď sa nám nepodarí vybudovať dobrý hodnotiaci mechanizmus celoeurópskeho typu, tak potom angažovanie sa členských štátov a Európskeho parlamentu zostane osamotené. Mali by sme vypočuť všetkých a uvedomiť si, aké konsekvencie nastanú, ak sa nezjednotíme, ak nebudeme spoločne bojovať za dobré riešenie v rámci našich mandátov, každý svojho. Vážená pani predsedajúca, dovolte mi ešte venovať minútku záveru chcem poďakovať komisii za to, že predložila svoj, svoje stanovisko k predmetu, ktorým sa zaoberám. Zastupca komisie sa tu vyjadril a ja tiež si myslím, že niektoré z pozmeňujúcich návrhov zašli priďaleko, o tom sa dá stále diskutovať a mali by sme hľadať kompromis medzi našimi troma inštitúciami a moje posledné slova budú adresované rade. Chápem, že predsedníctvo nám e, musí tlmočiť stanovisko rady. Nie som až taký sklamaný radou, musím povedať, lebo ak to správne chápem, rada už sa nezaoberá problémom právneho základu. A nemieni sa vyjadriť k tomuto problému právnemu základu, ale ja veľmi lojálny k rade, napriek tomu hovorím, ak rada chce zmeniť právny základ, je to chyba. A to z dvoch dôvodov. Po prvé, akákoľvek, akýkoľvek nový právny text o mechanizme vyhodnocovania Schengenu by sa mal prijať spolurozhodovaním. Nie je možné predložiť takú taký právny základ, ktorý dokáže odpovedať na nároky jednotlivých členských štátov v rámci šengenskej oblasti. Ak nevytvoríme tú najlepšiu klímu, tú najlepšiu atmosféru v rámci parlamentu, so zapojením parlamentu pri tomto rozhodnutí, tak to nebude v poriadku. A po druhé, už sme začali predsa spolurozhodovanie na základe e, návrhu komisie. Nemyslím si, že tu ide o lojalitu, keď majú na zreteli dohody. Hneď na začiatku takéhoto procedurálneho postupu by sa mal meniť právny základ tak, aby sa parlament vyšachoval z hry, aby sa mu odobrala právomoc podielať sa na spolurozhodávaní ani na politickej úrovni, ani na justičnej úrovni súdu, súdneho dvora, sa to nepodarí pretlačiť bez následkov. My odpovedať budeme, zareagujeme či na politickej, či na súdnej úrovni, hovorím vám to otvorene a zároveň s lojalitou voči týmto zlým krokom, ktoré rada naznačuje. Ďakujem za priestor. Ďakujem vám, Carlos, hovorí predsedajúca. Bolo to jasné. Teraz si vypočujeme prezentáciu právnych, právnej služby ale to bude až počas uh, nasledujúceho zasadnutia 12. a 13. júla, keď výbor Libe zasadne. Povedia nám niečo o právnom základe. Ďakujeme kolegovia, koniec rozpravy a teraz posledný bod na programe sa týka organizácie CEPOL. Budeme hovoriť o tom, čo sa stalo po odmietnutí absolutória CEPOLu v rozpočte za rok 2008. To znamená, budeme hovoriť o rozpočtovej kontrole a zároveň o budúcnosti tejto agentúry a jej e, rozsahu pôsobnosti. Pán Bamfi, riaditeľ CEPOLu, dnes popoludní sa zapojí do našej diskusie, kým mu dám slovo pre Predstavím ho. Je to nový riaditeľ tejto inštitúcie a chystá sa na veľké zmeny v riadení a manažovaní tejto inštitúcie. Kým mu dám slovo, poprosím kolegov, ak majú nejaké konkrétne otázky. Pán na ne odpovie a zároveň nám povie o posledných aktivitách, nedávnych aktivitách jeho agentúry. Kolegovia, pani Mačiu, chcete už teraz položiť nejakú otázku? Áno, v poriadku. Ešte niekto sa chce práve teraz niečo spýtať? Ak nie, pani Mačiu, nech sa páči. Ďakujeme. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca, kolegovia. Je tu policajné kolegium Európsky parlament kontroluje rozpočet tejto agentúry. Pripomínam vám, že parlament odmietol udeliť absolutórium aj za rok 2009. To bolo po prvý raz, kedy to bol parlament, ktorý odmietol udeliť absolutórium agentúre. Prečo? CEPOL bol už na pretrase vo výbore LIBE. Pripomínam vám, že odkedy sa eh, nominoval na post riaditeľa pán Ferenc Banfi. v rámci štokholského programu a jeho priorit má, e, je úlohou tejto agentúry trénovať, školiť policajných dôstojníkov, ktorí budú fungovať tak, aby bránili bezpečnosť, hájili bezpečnosť únie a títo policajní dôstojníci, títo vysoko postavení e, policajti by mali pomáhať v boji s organizovaným zločinom. V súčasnom stave veci agentúra túto svoju úlohu plniť nemôže. CEPOL je malá agentúra, pracuje tam len 23 ľudí, tak toto aspoň povedal riaditeľ. Je tam sekretariát a celkovo spravuje sieť spolupracovníkov, ktorí sú v celej EÚ. 70 km severne od Londýna je lokalita, kde sú usídlení, je veľmi ťažké e, tam dostať nejakých ľudí, ktorí by tam chceli pracovať. Rozpočet je 46 tisíc eur. A táto agentúra má e, exekutívnu radu, ktorá stanovuje právomoci agentúry CEPOL. Táto rada riaditeľov alebo administratívna rada mm, musí tam byť zastúpený každý členský štát a potom je ťažké príjmať rozhodnutia, keď je tento kolektívny orgán taký veľký. Podľa mňa by mohol každý členský štát nominovať maximálne dvoch ľudí, ale celkom by stačil aj jeden človek úloha riaditeľa tejto agentúry je teraz zablokovaná, pretože sekretariát a administratíva nefungujú dobre. Odmietnutie absolutória, neudelenie absolutória im však umožnilo sa skoncentrovať na kľúčové priority. Čo sa týka umiestnenia lokality, v ktorej pracuje CEPOL, to je možno kľúčom k riešeniu jej problémov. Možno by to mohlo byť v Hagu v budúcnosti, alebo by mohla byť táto agentúra v Bruseli, proste na nejakom strategickom mieste. A to by pomohlo zvýšiť spoluprácu v justičnej oblasti, v policajnej oblasti. Ja nespochybňujem, pani predsedajúca, konzistentnosť práce CEPOLu pre výbor LIBE je práve agentúra CEPOL veľmi dôležitá jej náplň práce. Je to vlastne kľúčová agentúra pre policajnú prácu ako takú a na návrh komisie a ja si tiež myslím, že keby sa spojila táto agentúra s Europolom, že by to bolo dobre, že by sa tým dosiahla meta, ktorú sa snažíme dosiahnuť. Ja by som skôr bola za posunutie agentúry CEPOL na vyššiu úroveň, má svoju špecializovanú rolu a nedáva zmysel ju spájať s inou agentúrou, pretože už sme vložili veľa úsilí do toho, aby sa táto agentúra odpútala od svojej neblahej minulosti. Ale pre výbor Libe a pre školenie policajtov ako takých podľa mňa treba presunúť CEPOL a posilniť jeho úlohu. Takže rada si vypočujem vaše návrhy. Všetko najlepšie, pán uh, riaditeľ Banfi. Predsedajúca hovorí, že so, dostala som požiadavku od komisie, ktorá sa chce vyjadriť a potom pán Banfi vám hneď dám slovo. Thank you very much. Uh, well, I had just told your, uh... Ďakujem pekne. pokiaľ ide o právnu situáciu alebo kontext Cepolu, vidíme, že to je zatiaľ v kontexte do roku 2013, momentálne v kontexte tohto pretvárania právneho základu pre CEPOL. Chceli by sme tento proces ukončiť do roku 2013, čiže nechcem pred vami skrývať, že v rámci komisie berieme do úvahy viaceré aspekty. Požiadali sme o vyhodnotenie, o evaluáciu, ktorú by sme mali dostať do konca leta budúceho roka. A skutočne som rád, že sme počuli, tak to povedal pán správca, kde hovoril, že pri CEPOLE ide o agentúru, ktorá skutočne má dôležitú funkciu a úlohu. A zároveň som rád, že môžeme na základe informácií, ktoré sme dostali pred dvomi, rok, pred dvomi dňami, že meno tejto agentúry sa už v podstate doriešilo. Vyhodnotenie zo strany IAS bolo také, že je táto agentúra dobre spravovaná a chcel by som teraz poblahoželať pánovi Banfimu za to, že čo v tomto krátkom čase, odkedy je riaditeľom tejto agentúry, sa im podarilo dosiahnuť. Komisia očakáva, že pokiaľ ide o Eh, CEPOL, že všetky tie ciele sa jednoducho splnia, ktoré boli stanovené v rámci schémy vyškolovania, tak ako od nás požaduje štokholmský program, tieto ciele, ktoré sme stanovili, dosiahneme, že CEPO zohráva dôležitú úlohu a má pred sebou viac administratívnych a finančných problémov, ktoré musí teraz ešte doriešiť a toto je ten správny moment, kedy sa môžeme začať zamýšľať nad tým, aké, akú politiku potrebujeme, pokiaľ ide o uplatňovanie e, práva toto agentúrou. Vieme, že máme viacero agentúr a viacero nástrojov na úrovni Európskej únie, ale na to, aby to všetko fungovalo, potrebujeme, aby tieto agentúry skutočne fungovali tak, aby ich tí, ktorí ich potrebujú, mohli využívať. Zatiaľ ešte o nich aj nevedia, potrebujeme takisto, aby to bola aj dôvera, takže takýto proces je veľmi dôležitý a je dôležitý pre celú Európsku úniu. Nie je to jedna okrajová otázka, je to dôležitá otázka, principiálna otázka na to, aby sme v rámci tejto oblasti bezpečnosti justície mali platné postupy, ktoré budú fungovať v konkrétnom čase. Teraz, keď už agentúra je takto zabezpečená, teraz, keď už jasne vieme, akú má úlohu, keď už má aj management, ktorý je účinný, tak môžeme sa začať zamýšľať nad možnou fúziou s Europolom a nad možnými dopadmi, ktoré by z toho mohli vyplynúť. Čiže to je niečo, čo, na čo by sme sa mali zamyslieť všetci. Pravdepodobne by bolo zvláštne. Teraz keď už gratulujeme agentúre za to, čo vlastne dosiahla, že by sme chceli započať nejakú reštrukturalizáciu tejto agentúry, ktorú Europol tak či tak nepodporuje. a berúc do úvahy, že táto myšlienka, aj keď bola možno z počiatku dobrá, o čom ja pochybujem, parlament by <clears throat> si mal uvedomiť, že sú tu určité sú tu určité problémy, ktoré súvisia s takýmto rozširovaním agentúry, nedá sa to robiť z jednania na druhý. Ak by sme sa uberali týmto smerom, museli by sme e, tento proces, ktorý môže trvať až 8 rokov, tak museli by sme počítať s tým, aj keď s tým členské štáty budú súhlasiť, pravdepodobne ale nebudú všetky. Takže pokiaľ ide o moju pozíciu a vyjadrenie z môjho zorného uhla, tak pravdepodobne by sme mali podporiť v blízkej budúcnosti CEPOL tak, aby sme jednoducho získali finančné prostriedky pre tie štruktúry, ktoré táto agentúra má vlastne splniť, na to, aby sme v kontexte potreby Európskej únie boli úspešní. Súhlasím s spravodajcom v jednom bode. Na základe tých informácií, ktoré som dostal z sekretariatu CEPOLu, nie je tu žiadny problém, pokiaľ ide o nábor personálu momentálne. To, že to je v takom odlahlom mieste, tak to možno si nevyhovuje každému, ale pravda je, že to niekomu zasa vyhovuje, niekomu zasa nie. Ale nie je tu problém z praktického hľadiska, pokiaľ ide o nábor pracovníkov. Eh, snažia sa obsadiť všetky pracovné posty, ktoré v rámci tejto štruktúry agentúry sú k dispozícii a to je všetko z mojej strany. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Ešte jeden kolega chcel sa vyjadriť, predtým, než dám slovo riaditeľovi CEPOL, pani Monika Makovej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som povedať pár slov, ktoré súvisia s návrhom fúzie s Europolom. Počuli sme komisiu, ale chcela by som pripomenúť, že generálne riaditeľstvo v správe o aktivitách týchto agentúry uvádza ako návrh, že by sa mohli takto sfúzo, že by takáto fúzia mohla predbehnúť, takže to, čo vidím a počujeme dnes, nie je nič nové a nehovoríme tu o nejakých zmenách, ktoré by mali destabilizovať niečo, žiadnu agentúru alebo nejakú právnu spoluprácu. Chceme dosiahnuť efektívnosť a aj efektívnosť, pokiaľ ide o vynaložené finančné prostriedky. Chcela by som sa však vyjadriť k viacročnému akčnému plánu pre rok 2011-2014 a chcem povedať, že tento viacročný rámec bol kritizovaný tak zo strany Európskeho parlamentu, ako aj zo strany vnútorného auditu. Čiže nie je to tak, že by sme teraz začali s novým manažmentom, či sú tu zmeny a že chceme dávať iba tie najvyššie hodnotenia, takže treba uvieť sa tieto kritické mm, body, ktoré tu sú. A takisto čakáme na externý audit zo strany účtovného dvoru, pokiaľ ide o aktivity za rok 2010. Ja som spravodajkynia, pokiaľ ide o absolutórium za rok 2010, takže ja skutočne ma zaujímajú tieto informácie. A posledná vec, ktorú by som chcela spomenúť, tak tá súvisí s tým, že prečo by sme vlastne sa mali na, takýmto, na takouto fúziu zamýšľať, čo sa už hovorí celý čas. Mali by sme možno už konečne sa pozrieť aj na výsledky. Ja obhajujem skôr taký postup zameraný na výsledky, možno takúto fúziu, možno je to najlepší spôsob, ako dosiahnuť výsledky. Dnes sa už toho povedalo na túto tému viac, ale treba povedať, že také malé agentúry ako CEPOL, s tým je dosť ťažké s veľmi malým množstvom finančných prostriedkov, ako táto agentúra je malá, sa vysporiadať so všetkými procesmi, ktoré sú dosť časovo náročné a finančne náročné. Ak sa pozrieme na absolutórium za rok 2010, tak uvidíme, že sú tu určité omily, pokiaľ ide o obstarávanie a pokiaľ ide o nábor personálu. Ako som už povedal, ide o malú agentúru, takže je to dosť ťažké získať tie finančné prostriedky. A posledný bod, slúbujem, tá fúzia s Europolom a premiesne do Hágu, dosiahnutie nejakých úspor, avšak z dlhodobého hľadiska by sme chceli mať jednu dozornú radu, lepšie vynakladanie finančných prostriedkov, pozitívny dopad by to malo aj na aktivity obidvoch. Ešte raz poviem, že Eurojust e, má sídlo v Hágu. Nehovoríme tu teraz o tých najbližších mesiacoch, hovoríme o dlhodobom procese, ale mali by sme už začať robiť niečo v tomto ohľade a preto aj hovoríme o týchto pádnych argumentoch. Ďakujem pekne a teraz si vypočujeme riaditeľa, potom čo sme si vypočuli viaceré vstupy kolegov, takže nech sa páči, slovo dostáva riaditeľ Cepolu a ja chcem vám poblahoželať k úspechom, ktoré ste dosiahli za tento krátky čas, takže dostávate slovo a skutočne sme radi, že ste prišli medzi nás a že zodpoviete na niektoré z týchto otázok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ctení členovia, chcel by som vyjadriť e, vďaku za to, že ste ma pozvali a dali mi túto príležitosť hovoriť o Cepole v Európskom parlamente. To poprvýkrát, čo som dostal pozvanie do výboru LIBE a už viackrát som bol vo výbore pre rozpočet, pre kontrolu rozpočtu, avšak to, čo by som chcel povedať, že keď som v polovici februára sa dostal na tento post, tak som pred sebou našiel dosť veľa úloh komplexných aj z administratívneho hľadiska som musel sa vysporiadať s krízovým manažmentom na to, aby som zabezpečil eh, dodržiavanie pravidiel, na to, aby som zabezpečil profesionálne vedenie tejto agentúry a ťažkosti, ktoré CEPOL musí zvládať, tak tieto nesúvisia tak s veľkosťou tejto agentúry, skôr s tým, že tam ten manažment predtým nekonal správne, postupoval správne a tie úspechy, ktoré sme teraz dosiahli, o tom svedčia. Minulý rok sme teda mali krízový manažment a teraz už je rokom konsolidácie úspechov tejto agentúry. Európske kolegium policie, policajné kolegium spožíva určitú dôveru zo strany Európskeho parlamentu a myslím si, že toto je jedna z najdôležitejších priorít pre uh, naše kolegium, aby sme znovu získali plnú dôveru Európskeho parlamentu. Chcel by som upriamiť vašu pozornosť na skutočnosti, že tí, ktorí zaprečenili všetky tieto problémy, už nie sú zamestnaní e, v Cepole. Momentálne máme 37 kolegov, máme 26 e, dočasných zamestnancov a máme ešte kontrakt agentov, Máme aj kolegov, ktorí pracujú v jednotlivých členských štátoch, ktorí sú zamestnaní náplno, ale financuje ich sieť finanč, finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii naša agentúra. Chcel by som však povedať, že CEPOL momentálne má potenciál na to, aby fungoval tak, ako má. Potvrdili to aj audity od minulého roku sme mali audit zo strany účtovného dvora v oktobri roku 2010. Nedošlo tu k nejakým k žiadnym mm, zisteniam negatívneho charakteru a zároveň aj interný audit e, bol vykonaný, ktorý sa týkal viacročného plánu a zistilo sa, že v rámci tohto viacročného plánu sme vyšli z toho pozitívne. Nemal som nejaký z... Nebol som viazaný tým, že by sme umožnili tento audit, ale predsa len som to umožnil na to, aby sa potvrdila úspešné fungovanie našej agentúry a Európsky súdny tvor tento, začiatkom tohto roku urobil ďalší auto, respektíve dva audity. Jeden sa týkal implementácie veľacročného rámca a znovu zistili to isté, ako aj vnútorná služba pre audit, že CEPO splňa kritérie veľacročného rámca. Navyše v maji tohto roku účtovný dvor urobil ďalší audit, kde sa robil audit našich účtov a chcel by som povedať, že CEPOL získal najlepšie, výsled, najlepšie možné výsledky. Neboli tu žiadne výhrady, žiadna kritika. CEPOL teda splnil všetky právne podmienky v lehote. Zároveň Európsky ombudsman v máji takisto kontroloval stránku CEPOLu a zistil vysokú mieru transparentnosti a dospel k záveru, že táto stránka je skutočne taká, ako má byť a ešte navyše sprostredkúva všetky informácie, ktoré má. A z tohto dôvodu sme zverejnili aj náš rozpočet, aj rozpočet ohľadne náboru nových pracovníkov a verejného obstarávania, takže všetko je v poriadku. Navyše v kontexte tohto viacročného rámcu a rozhodnutia rady, pokiaľ ide o ustanovenie našej agentúry, to 5-ročná hodnotiaca správa bola predložená jednotlivým pracovným skupinám na rade a táto hodnotiaca správa dostala odporúčania. Som skutočne rád, že všetky pracovné skupiny na rade podľa článku 30, aj, výbor, aj komisia alebo výbor podľa článku 36 potvrdili správne fungovanie. Avšak musím povedať aj to, že administratívne ťažkosti a obťaže, pokiaľ ide o nesprávne správovanie tejto agentúry, ako keby zatienili uh, zameranie tejto, tohto orgánu a dúfam, že čoskoro dospejeme do situácie, kedy skutočne získame dôveru Európskeho parlamentu a budeme sa môcť sústrediť skutočne na našu prácu v kontexte nášho zamerania. Chcel by som vám však povedať aj niečo, čo súvisí s premiestnením centra. Samozrejme, je to politická otázka, je to stano- miesto, centru, centrála Cepolu je stanovené v zriadovacej listine, ale chcem povedať, že veľké množstvo voľných pracovných miest nesúvisí s tým, že kde sa toto centrum nachádza. Chcel by som povedať, že od posledného februáru od posledného februára, teda februára minulého roku sme sa nám podarilo obsadiť väčšinu voľných pracovných miest a máme tu aj také miesta, na ktoré sa hlási až 90 uchádzačov. Podarilo sa nám eh, vybrať vhodných kandidátov. Niekde sa nám dokonca podarilo mm, vytvoriť aj rezervné zoznamy, pretože sme mali viacero vhodných kandidátov na jednotlivé miesta. Pokiaľ ide o paradigmu vo vzťahu k komisii, tu sme pozmenili, pokiaľ ide o správnu radu, pokiaľ ide o auditorov, takže záverom môžem skutočne povedať, že pokiaľ ide o ten konzultačný charakter našej komunikácie s auditormi, či už ide o službu interného auditu alebo účtovný dvor, aj vo vzťahu k vašej kritike, ktorú ste prezentovali, aj chápem frustráciu Európskeho parlamentu, ste každý rok počúvali, že tu budú nejaké výsledky a tie výsledky sa ne, nedostavili, tak som skutočne rád, že už konečne môžeme nejaké výsledky prezentovať. Myslím, že som už hovoril dosť dlho a som rád, že môžem teraz sa vyjadriť aj na niektoré pripomienky, ak budú otázky. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, ďakujeme za detailné informácie, ktoré ste nám predstavili a ak tu už nikto sa nehlási o slovo, tak ešte raz chceme zablahoželať vám za úspechy v takom krátkom období. Myslím si, že je veľmi dôležitá tá práca, ktorú vy vykonávate a ďakujeme pekne za tie informácie, ktoré ste nám predostreli. Želáme veľa úspechov. Kolegovia a kolegyne, to je posledný bod dnešného programu, takže končíme a končím dnešné stretnutie ďalším stretnutím. Takto je naplánované na 2. 13. júla. Ďakujem, prajem pekný víkend.